Buenas tardes. Dobré popoludne. Všetkým prítomným, dámam aj pánom, chcela by som v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí sa dnes zúčastnia nášho vypočutia, ktorý organizuje náš parlamentný výbor v spolupráci so SEDE a DV o situácii žien v ozbrojených konfliktoch. Myslím, že je to dôležitý aj zaujímavý moment realizovať túto iniciatívu. A budeme mať príležitosť si vypočuť pozvaných, vypočuť ich názory, skúsenosti a potom budeme mať výmenu názorov. A to bude určite obohacujúce pre našu každodennú prácu v parlamente a jednotlivých parlamentných výboroch pri príležitosti 15. výročia prijatia rezolúcie 1325 OSN o ženách a bezpečnosti sme si mysleli, že je veľmi potrebné zorganizovať takúto udalosť. 31. oktobra 2000 bolo e, toto uznesenie prijaté jednomyselne v OSN a je to významná etapa v uznaní úlohy ženy e, v vojnových konfliktoch a v tých dopadoch, ktoré môže mať takýto konflikt na ne. Je to poprvýkrát, čo aj rezolúcia OSN, kde sa špecificky spomína žendrová otázka. A toto uznesenie pokrýva významné aspekty, žiada opatrenia na ochranu pre ženy a deti proti e, násiliu, e, ktoré je rodovo založené tiež proti únosom, sexuálnemu zneužívaniu a tak ďalej. 15 rokov potom je ešte stále dôležité hovoriť o tejto otázke, pretože Vidíme, že je ešte veľa miest na svete, kde je hrozná situácia žien. Ďalšia dôležitá otázka pre toto uznesenie Tiež e, v prípade, keď skončia vojenské konflikty, je dôležitý moment e, rekonštrukcia. Ženy musia byť integrálnou súčasťou riešenia rekonštrukcie, mali by mať možnosť sa implikovať a aktívne sa zúčastňovať rozvoja všetkých politík, ktoré súvisia s rekonštrukciou, aby sa vrátila dôstojnosť všetkým osobám, všetkým občanom, ale predovšetkým ženám. 15. výročie rezolúcie OSN, tak sa pripravuje revízia implementácie a ja si myslím, že dnes je vynikajúca príležitosť, aby sme si vymenili skúsenosti, aké sú výzvy a my, čo my môžeme na pôde Európskeho parlamentu urobiť v tejto oblasti, aby sme implementovali a prispeli k revízii e, rezolúcie a to je tiež veľmi dôležitá úloha. Hneď dám slovo kolegyni a priateľke Elene Valencianovna je predsednička výboru druha. Ďakujem pekne, Irače, že si nás pozvala, aby sme prispeli k tejto diskusii. Ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, hlavne preto, že sú tu ľudia, ktorí celý život bojujú za to, aby sa uznala úloha žien, ktorú ženy majú plniť v riešení vojnových konfliktov a tiež to, ako poukazujú na to, ako ženy trpia v týchto konfliktoch. Sú tu tie dva aspekty. My sme tie eh, najviac obete ale zároveň sme najmenej protagonistami v týchto situáciách a tento rozdiel treba e, zmeniť. Je tu 15. výročie rezolúcie 1325 OSN. A moje hodnotenie vývoju, vývoja rezolúcie je skôr pesimistické. Ja si myslím, že sa zaznamená len veľmi malý pokrok a práve naopak si myslím, keďže sme v situácii, ktorý je plný, e, vo svete, ktorý je plný konfliktov, ženy sú viacej obyťami ako kedykoľvek predtým a oveľa menej protagonistami. To, čo sme legislovali, zákony, ktoré sme vytvorili, sa ukázali ako nepostačujúce na to, aby chránili ženy proti násiliu a tiež, aby zaistili to, aby ženy boli súčasťou riešenia. E, vypočujeme si našich hostí, ale to, aby sa využili e, skúsenosti, vedomosti žien v ich oblasti na rekonštrukciu určitej oblasti po tom, čo tam bola nejaká vojna či iný konflikt. Tam, kde sa tieto skúsenosti žien využili, tak e, prinieslo to pozitívne výsledky. Oni najlepšie vedia ženy, aké sú potreby ich najbližšieho okolia. E, ženy, ktoré sme boli vyzvané v histórii, aby sme a ktorí sme mali, ktoré sme vždy mali tú úlohu poslanie sa starať o iných, tak obvykle ženy máme inú perspektívu ehm, a vidíme inak, aké sú potreby iných ľudí a začleniť ženy do riešenia vojnových konfliktov, ako aj začleniť ich do eventuálneho riešenia po konflikte je veľmi dôležité, len veľmi ťažko sa to ale stáva. A keďže e, v poslednej dobe zaznamenávame fenomény extrémneho radikalizmu a extrémizmu všade vo svete, dajže ale nielen to, a veľmi často sú ženy práve obeťami takéhoto násilia či e, hnutí alebo e, pôsobenia vojenských jednotiek. Dievčatá a ženy sú prioritnými cieľmi hnutia ako je Daesh alebo Boko Haram a vieme, že obvykle takéto skupiny útočia predovšetkým na ženy a na deti. A ženy sú pravdepodobne nástrojom, najvýznamnejším nástrojom na zmenu spoločnosti, pretože kontrolou žien je väčšia možnosť kontroly nad celým obyvateľstvom a práve preto že ženy majú tú schopnosť transformovať, meniť. Preto sú cieľom týchto útokov e, extremistických a teroristických skupín. Zvyšuje sa tlak na ženy, riziko tiež a zvyšil sa aj počet obetí. A preto OSN prichádza s novým textom, ktorý by mal dať nový podnet tomu uzneseniu 1325 ktoré toto uznesenie, hoci máme určité skúsenosti a nejaký pokrok sa zaznamenal a otvoril sa priestor pre ženy, ešte stále je to nepostačujúce. Našou úlohou je podnecovať túto diskusiu, um, Zvyšovať povedomie v spoločnosti to je jedna vec, ale vytvárať adekvátne zákony to je aj druhá vec a potom ich uvádzať do praxe to je možno aj to najdôležitejšie. Ale toto je veľmi pluralitný parlament, sme tu mm, ľudia zo všetkých krajín EÚ s veľmi rozdielnymi, možno aj politickými názormi, ale spolu s predsedničkou výboru SEDE a FAM mm, sme chceli viesť túto diskusiu aby mm, ženy predovšetkým prestali byť obeťami a stali sa protagonistkami. Teda poprvé, tá prvá úloha prestať, prestať byť opäť obeťou, obeťami vojnového konfliktu či násilia a aby sa stali proti, protagonistkami mieru. To je cieľ tohto vypočutia a ďakujem všetkým aj predsedničke Fotik za to, že tu je dnes medzi nami. Nech sa páči. Madame Uh... Takže vážne spolupredsedničky, dámy a páni, je to pre mňa obrovskou cťou a radosťou tu byť prítomná na, toto, na to verejnom vypočutí na tému situácie žien v ozbrojených konfliktoch. Ja som členkou podvýboru pre bezpečnosť a obranu a tam sa hlavne zameriavam na otázky ozbrojených konfliktov a na úlohu žien a ich utrpenie priebehu týchto konfliktov. Uznesenie Rady bezpečnosti 1325 bolo schválené v roku 2000 po e, hrozných udalostiach, ktoré sa odohrali na Západnom Balkáne v priebehu Balkánskej vojny. Všetci si spomenieme na príklad na Srebrenicu a potom po Rvande prišli ďalšie konflikty. No a odvtedy bolo schválených už veľa dokumentov, ktoré sa zameriavali na túto problematiku. A teraz tu máme zločiny voči ženám a dievčatám. A čiastočne sú definované aj v rámci medzinárodného humanitárneho práva, trestného práva a taktiež e, v systéme ľudských práv. Všetko toto bolo uznané aj na valnom zhromaždení Rady bezpečnosti aj OSN a ja osobne som, pochádzam z Polska. Narodila som sa, vyrástla a naďalej žijem v Polsku. Narodila som sa za komunizmu a videla som skutočne strašné udalosti a vlastnými očami. Ako väčšina Poliakov, tak ja som katolíčka. A v tomto zmysle Veľmi osobne ma zaujíma e, táto téma a sledujem e, e, stanovisko sa tej stolice, ktorá taktiež privítala text uznesenia 1325 a taktiež obsah tohto uznesenia je veľmi široký, pretože obhajuje úlohu žien ako osôb, ktoré v podstate trpia úplne najviac v každom konflikte. Ženy, predovšetkým mladé ženy, dievčatá, sú hlavne obeťami a uznáva toto, potvrdzuje to a taktiež uznáva veľký príspevok, prínos žien k prevencii konfliktov a zmierovaniu, k budovaniu mieru. Nejde to len o rekonštrukciu. Sú mnohé fázy celého toho procesu, napríklad tam potencia v oblastiach eh, potenciálnych konfliktov. Nechcem zachádzať do detajlov. Chcem vám povedať, že sme sa rozhodli pozvať skutočne skvelých panelistov. Zameriavame sa na aspekty e, spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky v rámci vojenských konfliktov. Taktiež by som chcela predstaviť pána o majora Stefana Kamilieriho, ktorý sa ujme slova v priebehu nasledujúcej časti nášho vypočutia. On je z Malty, je e, dôstojníkom a má obsiaha, rozsiahla skúsenosti z rôznych misií, v ťažkých dobách a skutočne aj v náročných komplik, eh, náročných podmienkach, eh, napríklad Africký roh, Balkány, eh, Balkán, taktiež v misii, ktorú viedlo Spojené kráľovstvo, teda pracoval v rámci malských jednotiek v rámci mierotvorného procesu. Teraz je akčným dôstojníkom európskeho unijného vojenského personálu. Takže toto je pán major Camilleri. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Ďakujem, začneme s prezentáciami expertiek prvého panelu. Už sme im poďakovali za to, že tu dnes medzi nami. Majú 10-minútový rečnícky čas v prvom vystúpení a potom, keď skončia prvé tri vystúpenia, tak môže byť výmena názorov s poslancami. A ak budeme mať dosť času, aby eh, bolo teda dosť času aj na diskusiu. Pani Sala Litval je predstaviteľka sírskej nadácie Kilia Kibina. V súčasnosti žije v Libanone, ale má na starosti Sýriu a môže nás informovať o svojich skúsenostiach z tejto ženskej organizácie a o tom, aké aktivity v Sýrii rozvíjajú Zúčastnila sa aj diskusie OSN minulý týždeň o revízii rezolúcie 1325 a som si istá, že vďaka svojim skúsenostiam nám bude môcť popísať situáciu a skúsenosti tisícov a tisícov žien v krajine, ktorá je príkladom násilia, hrôz a teda kde naozaj vo väčšine prípadov týmto násilím trpia práve ženy. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Ďakujem. Všetkých zdravím. Mám len jeden dôležitý bod, ktorý tu som dnes predniesť a ten sa týka posilnenia postavenia žien a použijem Sýriu ako príklad, ale neobmedzuje sa to len na Sýriu. Myslím si, že uznesenie 1325 je skutočným milníkom v súvislosti s, ľudsk- e, s ženskými právami. A vďaka úsiliu a zameraniu na sexuálne násilie si myslím, že už začíname chápať rozsah sexuálneho násilia. Myslím si, že sme v podstate nechápali, nakoľko zlé to bolo a už postupne to chápeme viac a viac a verejnosť sa to dozvedá a chápe to. Posledná správa ohľadom znasledňovacích táborov v Sudáne bola šokujúca a OSN tam mal jeden z najsilnejších mandátov na ochranu e, civilistov. Videli ste niekto e, Barbar Conan, film z 1989? alebo 1982. Arnold Schwarzenegger hrá úlohu Barbara Konana, ktorý sedí na tróne a vládne a má nemecký prízvuk, po anglicky. A rozpráva sa s mužmi predtým, než idú do bitky a hovorí, vypalíme dediny a znasilníme im ženy. Prečo hovorím o Barbarovi Konanovi? Nuž, Sýria to je môj piatý konflikt, a je to jediný, kde sa v podstate nachádzam fyzicky v tej krajine. A tam sa e, dopúšťajú ľudia e, systematicky e, sexuálne násilie. Ja si vždy spontánne spomeniem na Barbara Konana. A tento film sa dohral už dávno, ale napriek tomu by sa to rovnako tak mohlo dohrať aj dnes, pretože metódy sa nezmenili. A je tam jasne povedané, O čom v podstate je sexuálne násilie? Je to o tom, že chcú, e, že má byť zničená rodina, v podstate inštitúcia rodiny v nepriateľskej spoločnosti. A ženy absolútne nemajú nikoho, kto by sa ich zastal. A v podstate sú oni dôležité, oni sú len súčasťou e, rodiny, oni sú niečou dcerou, alebo sestrou, alebo e, manželkou. A my musíme vystúpiť naše úsilie v boji proti sexuálnemu násiliu. Musíme posilniť pozíciu žien. Pretože eh, ženy v tejto oblasti sú často eh, eh, vyobrazované ako pasívne obete mužského násilia. Ale oni majú aktívnu úlohu pri riešení konflikta, musia ju mať. Ja dám vám príklad takéto vyobrazovania. Môžeme sa pozrieť na webú stránku OSN, tam, kde je stanovený klastrový systém a vidíme tam, že gender mainstreaming E, sa e, sústredia teda v rámci niektorých e, klastrov, ale je predovšetkým súčasťou genderového podklastru. A najprv sa musíte stať obeťou, až potom môžete posilniť vaše postavenie a dostanete školenie. V roku 2014 Medzinárodná liga žien pre mier a slobodu vydala sa vyjadrila k uzneseniu OSN hľadom sírického konfliktu a ženy tam boli spomínané takmer výlučne ako obete sexuálneho násilia. Takže v podstate oni nie sú vnímané ako nejakí e, hráči alebo aktéry, ktorí mohli ovplyvniť budúci vývoj e, zo Sýrii. Taktiež e, boli výzvy začať e, kroky v oblasti budovania mieru s účasťou žien. A informácie zo od 49 ženských organizácií, 35 ženských e, líderiek boli zozbierané v priebehu vykonávania štúdie a sústredovali sa na to, ako ženy fungujú v priebehu mierotvorného procesu v Sýrii, aké sú ich kapacity, ako môže národné spoločenstvo a taktiež sírsky účastníci podporiť proces budovania mieru v Sýrii. Taktiež tam boli osnovy, e, aké musia byť robené kroky, aby sa lepšie riešil konflikt, podporovať e, strany znútra, snažiť sa nájsť politické riešenie. Taktiež sa tam zdôrazňuje hospodárske, e, hospodárska moc žien alebo posilne hospodárskeho postavenia E, zahrnutie žien, zapojenie žien do mierového procesu, inými slovami, podporovať teda posilnenie pozície sírskych žien. No už pozrime sa na to, ako je to dôležité. Hospodárske postavenie, e, pretože e, vďaka vojne v podstate ženy, ktoré sú jadrom civilného života, tak keď príde vojna, tak zabudáme na ich existenciu. A Oni, je tam určitá zmena, že niektoré z nich môžu mať naraz hospodárskú činnosť, e, pre niektoré je to vítané, ale pre niektoré je to nevítaná záťaž. Predovšetkým e, slobodné ženy, predovšetkým e, teda tie majú problémy v priebehu vojnových konfliktov. Takže E, sexuálny styk e, preto, aby prežili vydávanie maloletých dcer a tak ďalej. Vieme, že sú tam zraniteľné e, rodiny, ktoré sú potom vydané na pospas napríklad extremistickým skupinám. Oni nie sú nadchnuté nejakou ideológiou, ale v podstate im ide o prežitie, o financie. Ale hospodárske postavenie môže byť posilne zo strany eh, ho medzinárodného spoločenstva. Ale tu ten čierno-bielý obrázok, že meni, žen, ženy sú doma a sú obeťami a muži bojujú. Musíme podporiť uh, odolnosť uh, žien napríklad v Stredoafrickej republike v podstate na hospodárskom základe ženy spolupracovali a tak prežili veľmi, brutálnu, veľmi brutálny konflikt. Napríklad je treba zmeniť diskriminačné zákony. Zákony v mnohých krajinách a aj v Sýrii sa zakladajú na tom, že žena je súčasťou rodiny a nekoná ne, ne, ne v podstate sama za seba. A často právny rámec bráni ženám, aby mali kontrolu nad situáciou. Sú tam nerovné e, platy e, alebo žena, nesmie, ktorá je vydatá, napríklad nesmie pracovať, pokiaľ sa e, dedí, tak sú tam pre ňu skôr prekážky, než by sa jej pomáhalo. A sírske ženy sú zodpovedné za svoje rodiny, ale nemajú v podstate žiadny právny nárok na svoje vlastné deti. Toto im komplikuje každodenný život, predovšetkým, keď potrebujú súhlas aspoň od strika alebo od starého otca. E, sú tam obrovské výzvy, e, a tá, prúdi tam finančná pomoc a miestna spoločnosť je skutočne závislá od e, medzinárodnej pomoci. Sýrsky aktéry aj mimovládne organizácie sa snažia vyrovnať s vážnymi výzvami a stále sa im zmenšuje priestor. Napríklad sírsky aktivisti nemôžu dostať víza, nemôžu cestovať, nemôžu si otvoriť bankové bankový účet, sú zavreté hranice a tak ďalej. Toto je treba brať vážne. Medzinárodné spoločenstvo to musí brať vážne, pretože e, toto je jediná mierová inštitúcia v Sýrii, ktorá ešte existuje. Ja som v septembri dostala list od organizácie sírskych žien, o ktorých sa chcem podeliť, aby ste pochopili, čo znamená fungovať v konflikte. Milá Sára, situácia je veľmi napätá. August bol komplikovaný a takmer dva týždne bolo asi 20 bombardovaní denne, takmer všetky budovy sú zničené, všetky aktivity boli presunuté na alternatívne miesta, ale za posledné dva augustové e, týždne tam bolo skutočne veľa bombardovania. Všetci sú v poriadku, ale museli sme na chvíľu prerušiť svoje aktivity. Na konci, e, na začiatku roka sme mali vyše 11 tisíc obyvateľov a teraz už nás je len 500 Dáme ti vedieť, až budeme mať nové informácie o situácii. Zdravíme. Sírske ženy nechcú byť využívané ako nejaký symbol. Sírske ženy cestujú na rôzne stretnutia, ale príliš sa nehovorí o tom, koho vlastne zastupujú a aký majú vplyv v Sýrii a nakoniec v podstate majú veľmi malý dopad pri rozhodovaní v rámci mierového procesu. Keď som bola v roku 2007 v Somalsku, tak som sa stretla s výbormi mužov a žien na odlahlom mieste. Prišla som tam a bola som obklopená stovkami mužov a keď si každý sadol, tak som sa opýtala, kde je ten ženský výbor. A kolega to preložil a potom tam niekto zakričal z okna, chce vidieť ženy, zavolajte sem nejakú jednu alebo dve. Medzinárodné spoločenstvo v Sýrii má podobnú tendenciu. V maji mi e, telefonoval niekto povedal, že majú e, prostriedky pre jednu alebo dve sírčanky, aby prišli do Ženevy. A z mojej so skúsenosti e, z práce E, s ženami v konfliktoch, tak tam je dôležitá kultúra. Syrská organizácia natočila krátky film, ktorý popisuje, ako poprvýkrát revolúcia umožnila ženám prehovoriť. Musíme vytvoriť stratégie, aby sme združili ženské hlasy ako zástupkyň e, e, organizácie, ktorá má silný mandát. Skutočne toto je dôležitá otázka 75 žien a detí má, trpí takýmito uh, e, problémami, problémami. No a čo nám toto hovorí? Tých zvyšných 25 populácie uh, tak taktiež je treba riešiť ich situáciu, ale len je tam sú tam aspekty ako napríklad etnická príslušnosť a náboženstvo. Tam sa to naučili riešiť, ale zatiaľ to nevieme riešiť, pokiaľ ide o pohlavie. Ďakujeme. No a teraz tu je s nami sestra Angelika Namajka, ktorá je koordinátorkou eh, GRAD, to je mimovládna organizácia v eh, Demokratickej republike Kongo. Sestra Angelika, je to pre nás skutočne dvojnásobná čest, že tu s nami ste, pretože sme si vedomí problémov, ktoré to obnášalo tu s nami dnes sedieť na tomto dôležitom stretnutí. A preto vám chcem skutočne mnohokrát poďakovať, že, že ste to kvôli nám podstúpili. Sestra na Majka dostala cenu od Vysokého komisára pre utečencov OSN v roku 2013 e, cenou za svoju prácu v odlahlom regióne e, v severovýchodnom Kongu s e, ženami ktoré boli e, zneužívané alebo museli opustiť svoje domovy. No a my čakáme už netrpezlivo na vaše slova, na vašu prezentáciu, na vaše skúsenosti. Ďakujeme. Merci beaucoup. Ďakujem pekne za udelenie slova a ďakujem aj za pozvanie e, všetkých. E, by som vás chcela privítať, čo ste nás Eh, prišli si dnes vypočuť. Požiadali ma, aby som predstavila situáciu a pokrok v situácii žien, ktoré trpia v konflikte. Dnes sa žiaľ ešte stále hovorí málo o účasti žien na rozhodovanie o miery a bezpečnosti. Žena má v, eh, v podstate učiť deti, učiť deti mier a bezpečnosť takým spôsobom, aby ich chránila až do dospelého veku. A dnes tieto ženy, v podstate ženy ako obete, sú ženy, ktoré žijú mimo mieru a bezpečnosti a ženy, ktoré prišli o všetko, o majetok, o ženy, o, o mužov, o deti, o vzdelanie, o deti. Ako viete, konflikt konflikty a vojny sú ťažké pre ženy a tieto ženy by sme chceli priviesť do sveta, kde by mohli rozhodovať o miery. To sú tie ženy, ktoré by mali sa postaviť, aby mohli žiť v radosti a v miery. Máme množstvo činností, preto aby sme pomohli práve takýmto ženám prežiť traumu a e, opäť sa zaradiť do spoločnosti a začať hovoriť o miery, hovoriť o tom ostatným ľuďom. Máme viacero činností, ktoré sme zaviedli, jednoducho to preto alfabetizácia, e, aby ženy e, sa mohli oslobodiť od rodičov, od zastaraných zvykov, aby mohli hovoriť, aby vedeli čítať a písať a počítať a potom ženy si dovolia hovoriť s ostatnými ženami a neskôr aj s mužmi a hovoriť o miery. Zároveň e, máme kurzy varenia, šitia, práce pre komunitu. E, tieto aktivity sú zamerané na to, aby sme pomohli ženám prežiť prežité, prekonať prežité traumy. Chceme takýmto spôsobom pomôcť týmto ženám, aby opäť našli svoju dôstojnosť, svoju prácu, aby mohli naďalej vychovať svoje deti k mieru a k bezpečnosti. Ako e, tieto ženy sa potom e, môžu zúčastniť rozhodovania o miery. Máme tu ženy, ktoré sú takto vzdelávané, alfabetizované a naučia sa stretávať s ostatnými ženami v rámci spoločenstva a dokážu sa stretávať aj napríklad, keď ich prizvete na pozvanie, na veľké zhromaždenia ľudí, kde dokážu hovoriť alebo aspoň písať. Hovoria s vládou o tom, ako je potrebný mier. Ja ich obdivujem, že vedia hovoriť o tom, hovoria o tom, čo sa ich naozaj týka a potom, čo to zmení v živote týchto žien. Dali sme im tieto činnosti, toto vzdelanie a oni sa nakoniec dokážu postarať same o seba, byť autonómne, postarať sa nielen o výchovu detí, ale aj o obnovu a o výchovu a vzdelanie týchto detí. Videli sme, že to nestačí a preto sme vytvorili e, základné školy pre deti, otvorili sme pediatrické kliniky a teraz prebieha proces, e, pripravujeme otvorenie pôrodnice, pretože traumatizované deti potrebujú dôstojnosť a silu a by mohli ďalej bojovať za mier. Ak ich zbavíme všetkých možností, tak budú ešte nešťastnejšie a ešte viac traumatizované. Na záver budem hovoriť o odvahe týchto žien. Tieto ženy mi dali myšlienku na to, aby sa otvorila pekáreň. Dali mi takisto myšlienku e, mať malé polnohospodárske podniky. Sú to odvážne ženy, ktoré napriek utrpeniu mi navrli tieto veci. A dnes u nás v Dungu máme novinku, ktorá predtým neexistovala. Ľudia, ktorí mali predtým veľké polia, e, teraz malé polnospodárske farmy majú ženy, ktoré boli obecami a vďaka svojej práci, odvahe každého, každý deň vedia žiť a uživiť sa. A na záver E, čo sa týka do budúcna, e, pripravujeme otvoriť školu, aby ženy, ktoré stratili toľké roky, aby mohli e, dobehnúť to, čo zameškali, opäť ísť do školy a študovať, aby mali aj intelektuálne poznatky o tom, aby vedeli, ako bojovať za mier. Čiže to sú snahy alfabetizácie, chceme pomôcť ženám, ktoré sa chcú vrátiť alebo teda začať Eh, chodiť do školy neskôr, aby mohli príjmať rozhodnutia tak ako všetci ostatní. Na záver by som sa chcela všetkým poďakovať, všetkým darcom Európy za ich dary v prospech týchto žien v našom, našich štátoch, ktoré trpia a nielen v našom štáte, ale aj v celom svete. Ďakujem všetkým za všetko. Y para terminar el turno... No, na záver tohto panelu dávam slovo pani Janet Benso, ktorá je predsedničkou Globálneho centra pre e, spravodlivosť, tiež expertka na ľudské práva. Bude hovoriť o pokroku a o výzvách od schválenia uznesenia 1325. Ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie a za to, že ste e, doplnili túto našu panorámu. Pani Bensford. Thank you very much. Ďakujem pekne. Je mi cťou a potešením vystúpiť na tomto fóre. EU je nepochybne globálnym lídrom, ktorý presadzuje medzinárodné právo a rovnosť žien momentálne, keď tu dnes takto sedíme, viac ako 250 tisíc dievčat, kresťanských dievčat sa budí každý deň do sveta odlučtenia, e, zneužívania, znásilňovania. ISIS šíri svoje genocídne peklo, e, ničí e, Iraku a Sýrii, alebo zotročuje v Iraku a Sýrii dievčatá a ženy, núti ich k násiliu, nútenému tehotenstvu, núteným sobášom a nútenej zmene náboženstva. Kde je naša zodpovednosť chrániť ľudí? Prečo sa to opäť a opäť deje bez toho, a napriek tomu, namiesto toho, aby to bolo nikdy viac? Bezpečnostná rada schválila toto uznesenie a ďalších sedem uznesení, aby zastavila násilie, znásilňovanie vo svete. Máme postkonfliktné riešenia a mierové riešenia ako samostatné zložky. Dosiahol sa pokrok, to áno, ale nedosiahol sa pokrok v tom hlavnom cieli. Hromadné znásilňovanie dievčat a žien pokračuje byť a naďalej je zbraňou, zvolenou zbraňou v jednej tretine ozbrojených konfliktov. 1325 je na vine? Toto uznesenie? Nie. Dôvody, prečo štáty a OSN spolupracujú už 15 rokov a nepodarujú sa zastaviť znásilňovanie vo svete, je zložitejší. To, že to zlyháva, je spôsobené niečím iným a to by som chcela vo svojom vystúpení vysvetliť. Bezpečnostná rada e, schválila toto uznesenie a v rámci e, charty OSN dala kompetencie štátom zastaviť násilie a presadzovať humanitárne právo ako ochranu mieru vo svete. Generálny tajomník a jeho prvá správa pre Bezpečnostnú radu v roku 2002 bola jednoznačná. 1325 povedal, je na to, aby sa zastavilo znásilňovanie a vojny. A ak tak máme učiniť, musia štáty presadzovať ženevský dohovor a protokol bez rozlišovania medzi mužmi a ženami 13.25 a skúsenosti e, svedčia o tom, že medzinárodné humanitárne právo má svoje slabiny, že jednoducho nefunguje pre dievčatá a ženy v dnešnom svete. Historický model ozbrojených konfliktov, e, pre ktoré bol navrhnutý ženevský dohovor, ten bol napísaný pre mužov, ktorí bojujú medzi sebou konvenčnými zbraňami, výbušninami, puškami cez hranice. 90% zranených boli muži, bojovníci, ktorí boli ošetrovaní vo vojenských nemocniciach. Toto nie je tá vojna, ktorú má riešiť uznesenie 1325. Dnešné konflikty sú interné. Skupiny ako ISIS v nich dominujú E, cieľmi nie sú iba druhí iní vojaci. Sú znásilňované dievčatá a ženy znásilňované e, a zotročované. 90% dnešných e, obetí sú civilní občania, predovšetkým ženy a deti. Málo kto z nich je ošetrovaný vo vojenských nemocničiach. Dokonca aj spôsob vojny je úplne iný, násilné Eh, zna, brutálne znásilnenie je niečo, čo vidíme málo kedy inde ako v konfliktných zónach. Sú to e, smrteľne nebezpečné tehotenstva, HIV a väčšinou sú to e, dievčatá, ktoré majú menej ako 18 rokov. Brutálna penetrácia vedie k vytvoreniu fistulí a mnohé z nich, ktoré trvalo ničia reproduktívne funkcie dievčat a žien. Bezpečnostná rada vyzýva štáty v rámci OSN, aby zastavili znásilňovanie tým, že budú globálne rešpektovať ženevský dohovor. Avšak ženevský dohovor jednoducho neobstojí v tejto úlohe, pretože sú e, nepoužiteľné e, v tomto svete ako najlepšie dať silu ženám? No, najlepšie tak, keď budete uctievať ich práva. Zamyslíme sa aj nad tým. Masové znásilňovanie ako zbraň, to sa nedá porovnať so žiadnou inou zbraňou. Zranenia žien pri znásilňovaní sa nedajú porovnať závažnosťou iných dôsledkov konvenčných vojen. Znásilnené ženy, ktoré následne umrú, nie sú považované za e, obete vojny Trestné činy, konkrétne na ženách, sú jednoducho ignorované. Práva žien na spravodlivosť sú obmedzené. 13.25 žiada, aby sa skončila beztrestnosť, beztrestnosť, ale beztrestnosť akých trestných činov? Mnohé tieto trestné činy na ženách ani nie sú považované za trestné činy, pretože sú e, vnímané z pohľadu mužov. Výzvou pre globálnu komunitu nie je napraviť 1325, ale napraviť ženevský dohovor tak, aby fungoval aj pre ženy. A žiadna bezpečnostná rada OSN nezastaví zasilňovanie vojny, ak sa toto nespraví. Áno, ženevský dohovor sa dá e, prispôsobiť. Bol tak navaznutý, aby sa dal prispôsobiť. EU a, a štáty môžu spraviť to, čo vyžaduje e, ženevský dohovor môžu zabezpečiť to, aby sa nerozlišovalo negatívne e, medzi ženami a mužmi v žiadnej časti ženovského dohovoru. Toto nie je o gender mainstreamingu. Toto je o tom, aby štáty si splnili svoju povinnosť a zabezpečili, že ženy nebudú diskriminované e, ani počas vojen za takým zásadným spôsobom, že globálne spoločenstvo bude dodržiavať všetky tieto predpisy. Chcela by som uviezť dva príklady e, systematickej diskriminácie žien, ktoré boli znásilnené v rámci Ženevského dohovoru. Ženevský dohovor má dve časti. Mal odľahčiť ľudské utrpenie vo vojne tým, že bude chrániť obete vojny, vrátanie vojakov a druhá časť aby reglementoval prostriedky vojny. To zna, tak, aby sa určité zbranie už nikdy viac nepoužili. Ženevský dohovor. Tá hlavná myšlienka je v tej prvej časti. Od 1846 všetky obete ozbrojených konfliktov, vojaci, civilné obyvateľstvo, všetky tieto obete, pre ne sa musí zabezpečiť, aby zranení a chorí v rámci konfliktu dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť bez rozlišovania medzi mužmi a ženami alebo bez rozlišovania na základe kritérií, ako je rasa, náboženstvo, etnicita a podobne. Samozrejme, e, nespomína tam žiadne zdravotnícke konkrétne ošetrenie, pretože to sa vyvíja dennodenne. Napriek tejto absolútnej záruke ženy a dievčatá ktoré sú znásilnené a e, v dôsledku toho otehotnejú, odmieta sa im umelé preušenie tehotenstva. Výsledkom sú nútené tehotenstva, nútený pôrod, viac úmrtí a viac zranení v dôsledku neustáleho tehotenstva a viac ľudského utrpenia, nie menej. Toto nie je o právach, reprodukčných právach, toto nie je o právach na preušenie tehotenstva, to je o základných ľudských právach ľudí, ktorí boli mučení právo na zdravotnícke ošetrenie, aby mohli znova žiť. Na horizonte sa črtá aj dobrá správa. Pred dvoma dňami 15-ročná globálna štúdia o 13.25, ktorú schválila Bezpečnostná rada a generálny tajomník OSN, uvádza, že odmietnutie umelého prerušenia tehotenstva ženám, ktoré boli obeťami znásilnenia počas vojny, je proti článku 3 proti dodatočného protokolu Ženevského dohovoru a proti medzinárodnému zvykovému právu a Ženevský je nadradený všetkým miestnym eh, legislatívam, ktoré zakazujú prerušenie tehotenstva na miestnej úrovni zdravotnícke ošetrenie pre voj- zranených vo vojne bolo nutné. Neviem si vôbec predstaviť, že dievčatá a ženy sú považované ako zranených vo vojne. Až donedávna 1325 nebola uplatňovaná nikým tak, že by zohľadnila to, že ženy ako obete vo vojenskom konflikte majú právo na zdravotné ošetrenie podľa ženevského dohovoru, ako by to neexistovalo pre ženy ktoré sú mimo vojenského konfliktu, ako by tie práva boli rozdielne. Za posledných niekoľko rokov bol dosiahnutý veľký pokrok Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko, bezpečnosť náda, uznesenie 21-22 a nedávno aj EÚ uznali, že prerušenie tehotenstva je nutnou súčasťou zdravotného ošetrenia a že v rámci vojenských konfliktov zdravotné ošetrenie sa riadí ženevským dohovorom. Spojené kráľovstvo už presadzuje túto politiku, e, vysiela pomocní, e, pracovníkom, ktorí pracujú v teréne, iné inštrukcie a oznamujú im, že toto je teraz požiadavka že musia poskytnúť preušenie tehotenstva ako súčasť potrebnej zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na vnútroštátnu legislatívu. A Spojené kráľovstvo povedalo, že odmietnutie preušenia tehotenstva dievčatám a ženám znásilneným vo vojne môže byť považovaný za akt neludského, e, nedôstojného zaobchádzania a mučenia. Komisia EÚ nedávno uviedla, že aj ona prispôsobí alebo prispôsobila, alebo teda prevzala britské stanovisko, pretože EÚ je druhou najväčším humanitárnom darcom vo svete a spolu s členskými štátmi je naozaj tým najväčším. Ak sa toto implementuje, tak sa tým zmení osud e, žien a dievčat znásilnených vo vojne. Jedna obrovská prekážka toho, aby ktorákoľvek krajina mohla toto zakomponovať do humanitárnej pomoci, je to, že Spojené štáty naďalej majú zákaz na e, preušenie tehotenstva aj keby išlo záchranu života. to v akékoľvek podobe to znamená, že všetká americká pomoc, či už cez OSN alebo inde, ľudia, ktorí idú zo štá- Spojených štátov pomáhať do sveta, e, môžu pomáhať, ale tam úplný zákaz preušenia tehotenstva. EU politika, EU záruky, ak sa to náležite implementuje, budú musieť potom rozlišovať, čo sú EU peniaze a čo sú americké peniaze a potom EU politika môže prerušiť tento smrtiaci monopol, ktorý Spojené štáty nanútili obetiam mm, mučenia. Uvediem príklad. UNFPA je multisektorový koordinátor vrátane zdravotníckej starostlivosti pre obete rodového násilia viac ako 90% rizikových krajín Nigeria, Sýria, Irak, Sugán, Ehm, Demokratická republika Kongo. V roku 2014 Spojené štáty financovali 4,77 UNFP ročného rozpočtu, zatiaľ čo EÚ a 5 hlavných donorských štátov financovalo 49,2 A predsa UNFPA naďalej uplatňuje zákaz prerušenia tehotenstva, tak ako to platí v Spojených štátoch pri všetkých svojich operáciách. Jedna tretina žien a dievčat zachránených z Haram začiatkom tohto roku boli tehotné. UNFPA vydali verejné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že UNFPA nepodporuje, nepropaguje porušenie tehotenstva ako metódu plánovaného rodičovstva ani nerobí žiadne zásahy v prerušení tehotenstva v Nigerii. Druhá oblasť diskriminácie, o ktorej by som chcela hovoriť, sa týka znásilňovania ako zbrane vo vojne. Najefektívnejšia vec, ktorú dosiahol Ženevský dohovor, je to, že zastavil používanie určitých zbraní, pretože štáty, ak ich používajú, sa to vnímajú ako stigmu, pretože chemické zbranie sú celosvetovo odsúdené E, žiadosť o zrušenie beztrestnosti alebo stíhanie tých, ktorí používajú nezákonné zbranie, ešte nikdy nezastavilo používanie týchto nezákonných zbraní. Zastavilo sa používanie e, neurologického plynu nie preto, že by bol niekto odsudený, ale preto, že štáty, ktoré používali tento plyn v druhej svetovej vojne, boli stigmatizované. Znásilňovanie a chemické zbranie sú rovnako zakázané e, spôsoby vedenia vojny zo zákona OSN opakuje, že znásilňovanie sa používa ako taktická vojna a bolo zadefinované presne, aké kritéria musia byť splnené preto, aby znásilňovanie vo vojne bolo podľa ženovského dohovoru považované za taktickú vojnu alebo zbraň. Dievčatá ženy v Sýrii trpia e, týmto ako taktickou vojnou viac ako vystaveniu sa chemickým zbraniam, ale zaobchádza sa s nimi inak a toto rôznorodé zaobchádzanie popiera, že nám rovnaké zaobchádzanie podľa zákonov vojny. Znásilňovanie je tak hlboko zabudované do vojny, že sa využíva ako nezákonná zbraň a nikto to nepovažuje ani len za používanie zbrania, už vôbec nie nezákonnej zbrane, podobne ako chemické zbranie alebo hľadovanie, vyhľadovanie. Zoberme si rvanskú genocídu. Podľa jednej štúdie 75 tuci žien, ktoré boli znásilnené, to je viac ako 250 tisíc, tých 75 boli buď zabité počas znásilnenia alebo ako súčasť znásilnenia. Ale tieto smrte znásilnením neboli kategorizované nikdy ako vojnové obete alebo úmrtia v vojenskom konflikte boli kategorizované ako nepriama nenásilná smrť a preto tieto smrte sa nezapočítávajú e, do toho, ako sa definuje vojenský ozbrojený konflikt. Ak sa zameriame na tie štáty, ktoré používajú znásilňovanie E, je dôležité. Sú tu také dva typy pokroku. Jeden štát zaujal stanovisko Spojeného kráľovstva v záveroch z minulého roka na globálnom samite o sexuálnom znásilňovaní vo ozbrojených konfliktoch. E, minister uznal, že znásilňovanie je vždycky závažným porušením predpisov, ale keď sa používa ako metóda e, vojenskej taktiky, je to o to ťažší trestný čin. 2013 a 2017 eh, mm, program libristickej strany uvádza, o to, uvádza to, že podľa rómskeho štatútu trestného práva je znasilňovanie vo vojne považované ako trestný čin a má byť eh, stíhané ako ďalší prostriedok eh, prístupu ženám k spravodlivosti. Takže 13, 25 sa skladá z dvoch sekcií. To sú ženy e, vo vojne a ženy po konflikte, po, po konfliktom období. Máme tam humanitárne právo a potom mozaika rôznych e, zákonov a národnej legislatívy, ale implementácia v podstate by mala, 1325 e, mala prekryť tieto rôzne režimy. Štátne akčné plány však vôbec nehovoria o uznesení medzinárodné humanitárne právo. A 13.25 e, nebolo súhlasené na základe nejakého vákua, ale na základe e, záväzkov týchto, člen, týchto štátov, že budú bojovať proti otrasným vojnovým zločinom. A toto uznesenie nemalo e, zredukovať, ale malo navýšiť zodpovednosť štátov. Výbor SETA sa eh, vyvinul veľké úsilie a napísal všeobecné úsmernenia pre ozbrané konflikty, kde sa robí rozdiel medzi rôznymi právnymi režimami a právami žien. A preto Rada bezpečnosti by v budúcnosti mal žiadať, aby 1325 bolo celkovo implementované v jeho eh, eh, celkovej podobe. A nikdy predtým neboli, nebolo USN, OSN natoľko e, zaviazané a odhodlané zastaviť sexuálne násilie vo vojne. Máme tu aj, máme tu aj silnú medzinárodnú legislatívu tejto oblasti. Máme tam 1325 medzinárodné humanitárne právo, rôzne záväzky, e, zamedziť genocíde a trestať vynikov. Máme tu nové inštitúcie ako Medzinárodný trestný súd. Ja som optimistka a som aj potešená, že 1325 a súvisiace uznesenia môžu byť e, mocnými nástrojmi na záchranu ženských životov a na to, aby sme vytvorili budúcnosť bez vojen. EÚ má obrovskú moc a vplyv na to, aby sa nám to podarilo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Vencov, za, vaš, Benzov, za vaše vystúpenie. Zachytili ste naozaj, aká krutá je realita v mnohých aspektoch. A už pri viacerých príležitostiach sme už o týchto veciach rozprávali vo výbore FAM. Chcela by som vám poďakovať za vašu prácu, rovnako ako prvým dvom vystupujúcim za to, čo robíte nielen dnes po obede na tomto verejnom vypočutí, ale čo robíte vo vašom každodennom živote a práci, práci vo vašich organizáciách a poukazujete tým pádom aj na to, akú určujúcu úlohu zohrávajú tieto organizácie pre občianskú spoločnosť. Preto by sme vám chceli poďakovať za túto prácu, ktorú zastupujete, ale E, za vami a spolu s vami spolupracujú mnohé ďalšie osoby z občianskej spoločnosti, predstavitelia NGOčiek. A teraz otvoríme diskusiu, kde budú mať možnosť europoslanci vystúpiť, položiť otázky alebo eventuálne vyhodnotiť vystúpenia. Máte slovo. Pani Beseril má slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som predovšetkým chcela sústrediť moje vystúpenie, ktoré bude veľmi krátke. By som chcela vyjadriť moje hlboké poďakovanie rečníčkam za ich úsilie, ktoré vyvinuli, aby boli dnes medzi nami týchto troch vystúpeniach sme si vypočuli rozličnú perspektívu. Každá svojím spôsobom pristupuje a pomáha v tejto problematike, ale ide predovšetkým o to, aby tieto ženy, ako sa tu neostále hovorí, mohli žiť svoj život aby sa im pomohlo prekonať e, skúsenosti z vojnového konfliktu, ak boli postihnuté traumami. Naša legislatívna práca v parlamente sa venuje aj tomu, ako pomáhať e, ľuďom obetiam násilia, aj rodového násilia. Európskom parlamente boli schválené viaceré správy o ženách vo vojnových konfliktoch a my vždy sa snažíme vyvinúť tlak našimi pozmeňovacími návrhmi. My sme hovorili o výzvach a potrebe humanitárnej pomoci e, v konfliktných zónach a veľa našich návrhov sa týkalo situácie žien a tiež k výročnej správe o ľudských právach. Ja som uh, tiež spravodajkyňou a hovorí sa o úlohe žien, respektíve aké situácie obeti žien terorizmu, situácii na severe Afriky, kde narastá násilie, kde násilie a zotročovanie žien a detí sa používa ako vojnová zbraň. Tiež je tam odsek, ktorý hovorí o účasti žien v konsolidácii mieru a mm, demokratických reforiem. Hovorí sa tiež o význame úloh ženy e, v aplikácii ľudských práv a že ženy sú rozhodujúcim prvkom mierového a demokratického procesu. Hovorí sa o ženách ako o tých, ktoré realizujú pokrok. Veľmi často sú obeťami terorizmu, násilia. Oni poznajú veľmi dobre. Nehovorím, že by iní nevedeli, ale majú akúsi pridanú hodnotu, majú väčšie skúsenosti, zažili niečo na vlastnej koži. A e, tieto ženy, ktoré prekonali takéto situácie, tak už sa jednoducho nehambia za to, čo zažili, sú schopné to prekonať a sú schopné bojovať ďalej a ľudia e, sa na nich e, nepozerajú ako na niekoho, kto bol znásilnený či zotročený, ale ako na človeka, ženu, ktorá sa snaží pomôcť. Chcela som vás len ubezpečiť, že v Európskom parlamente je veľa europoslancov, ktorí sa venujú tejto problematike a aj na národnej úrovni Musíme vyvíjať tlak aj na národné vlády, aby sa vytvárala taká legislatíva, aby sme mohli zrealizovať naše delegácie a aby sa neuzatvárali obchodné dohody s takými krajinami, kde sa porušujú zákony a základné práva, práva žien. Ďakujem. A teraz má slovo pani Björk. Ja, tak sa hemskt smyke til vora inbjudna Ďakujem pekne mm, našim trom pozvaným. Ako povedala predrečnička vo výbore FAM, aj v podvýbore pre ľudské práva si myslíme, že táto otázka je veľmi dôležitá a je dobré, keď hovoríme o situácii žien vo vojnových konfliktoch, je tu dlhá tradícia. Um, takého bojového hnutia alebo teda aktivít v tejto oblasti pani Bencov je toho názoru, že by sme mohli zohrať určitú úlohu a ja si myslím, že niektorí v EÚ uvažujú o vojnovej odpovedi, uvažujú o vojnovej odpovedi či o vojnovom riešení v týchto krajinách a v Európe je mnoho krajín, ktorí sú veľkými exportérmi zbraní, teda je tu aj finančná, ekonomická otázka. v organizácii od ženy k žene v Švajčiarsku sa hovorí tiež o problematike exportu a obchodu so zbraniami. Na to nesmieme zabúdať. E, uvažuje sa teda o vojnovom riešení a, a v EP tiež uvažuje o uznesení, kde by sa žiadalo členských štátov, aby vydali viacero aj vojenských kapacít na riešenie týchto konfliktov, takže treba hovoriť aj o tomto militaristickom duchu, ktorý teraz veľmi kráľuje v EÚ. A ja si myslím, že na budovanie mieru a na riešenie konfliktov sú ženy veľmi dôležité. A mali by sme sa ale aj v prípade rezolúcie vrátiť e, k, k k uzneseniu a podľa mňa by to bolo e, rozumnejšie než istými militaristickými cestami. A tiež ste hovorili o práve na prerušenie tehotenstva po, e, v znásilnení. V EP viacerí súhlasíme s týmto vyhlásením a je to medzinárodné právo žien, ktoré boli obeťami vojenského konfliktu a znásilnenia. EÚ, ktorá je významným prispievateľom humanitárnej e, pomoci, nemôže súhlasiť s diktátom USA a zabrániť ženám prístup k legálnemu prerušeniu tehotenstva. Takže je potrebné, aby EÚ e, zmenila prístup a, a legislatívu aj v tomto bode. Musíme skutočne uľahčiť život týmto ženám, ktoré boli znásilnené počas vojenských konfliktov. Ďakujem vám za to, čo ste tu dnes e, urobili, povedali a ďakujem vám za vašu prácu aj za vaše príspevky a spoluprácu. Ďakujem pekne, hovorí pani Garcia Pérez. Ukončíme prvý panel a pozvali by sme rečničky, ktoré sú za predsedníckým stolom, aby sa vrátili do plena a poprosím rečničky z druhého panelu, aby prišli za predsednícky stôl. Muy bien, pues como no vamos eh, muy holgados de tiempo. Nemáme veľa času, tak hneď nadviažeme a budeme pokračovať s druhým panelom. A rovnako ako v tom prvom prípade sme poďakovali rečničkám z prvého panela. Urobíme to aj v tomto druhom prípade aby sme videli názory z rôznych uhlov, z rôznych organizácií. Prvá prezentácia e, ako prvý vystúpi Stefan Josef Camilleri z hlavného štábu vojenských jednotiek, venuje sa otázkam ľudských práv, genderovým otázkam, zúčastnil sa viacerých vojenských operácií v Albánsku, v Kosove, eh, misii Eurofor v Libii alebo eh, operácie Atalanta. Máte 10 minút na vaše prvé vystúpenie. Ďakujem vám, že ste tu, pán major, medzi nami. Nech sa páči. Dobré popoludne, pani predsednička, dámy a páni. Predovšetkým chcem vyjadriť svoju vďaku za to, že ste ma pozvali. Sem, aby som sa vyjadril za e, milita na Zovenský štát Európskej únie ohľadom m, teda logiky a v podstate pozadia našich operácií. Už sme tu počuli ohľadom rôznych zásahov v súvislosti s politikami, ktoré sa týkajú žien, mieru a bezpečnosti a ohľadom praktickej práce v teréne zo strany ženskej organizácie. Avšak ja by som chcela teraz hovoriť o praktických výzvach, ktorým my čelíme, keď sa snažíme zaintegrovať e, do našej práce uznesenie 1325 v súvislosti s našimi operáciami e, spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. Ja som zodpovedný za e, podporu integrácie ľudských práv do e, plánovacieho procesu a pracujem predovšetkým na strategickej úrovni, ale prispievam aj na operatívnej úrovni, pokiaľ je to treba, napríklad pokiaľ ešte nebol menovaný e, žendrový poradca, takže taktiež prispievam k plánovaciemu procesu na operatívnej úrovni. A snažím sa zaručiť ako taký kontaktný bod pre otázky pohlavy aj ľudských práv. Snažím sa zaručiť, všetci ostatní e, plánovači sa budú taktiež sústredovať na tieto otázky. A myslím si, toto je naša spoločná zodpovednosť všetkých vojenských plánovačov. A každý je tak školený, aby bol schopný aspoň zareagovať, pokiaľ tam nie sú dostatočne zohľadené aspekty e, rodu alebo ľudských práv. Avšak Chcem najprv povedať niečo e, o tom, čo už sme, čo už sa nám podarilo. Začnem na také praktickejšej úrovni. Európske politiky v súvislosti s e, rodovými otázkami, ľudskými právami a uznesenie e, 1325 pomaly majú vplyv aj na vojenské inštitúcie a na praktické úrovni. Napríklad tie všeobecné vzory, ktoré používame pre naše plánovacie dokumenty a ktoré môžeme nájsť v našich eh, uzneseniach a postupoch, tak eh, tie majú aj časť, ktorá sa týka ľudských práv a eh, rodových otázok. Preto nemôžeme ignorovať tieto aspekty a musíme ich vždy zapojiť do rozhodovacieho plánovacieho procesu. Ďalšia vec, všetok európsky vojenský personál, ktorý sa E, zúčastňoval na európskych operáciách a dostal príslušné školenie v tejto oblasti e, s prispôsobením pre konkrétnu zemopisnú oblasť, ktorej e, potom boli na misii. A taktiež operatívne ústredia sú pozbudované v tom, aby poskytovali pravidelné školenia pre personál a máme e, všeobecné štandardy správania. To nie je nejaký právny dokument, ale skôr taká e, morálna príručka. Ďalej, čo sa nám podarilo, všetky naši sedem vojenských misií a operácií teraz počítajú s buď e, genderovým poradcom alebo aspoň genderovým kontaktným miestom. Avšak väčšinou toto nie sú pracovné pozície na plný úvezok, a žendrový poradca často e, slúžia ako právny poradca. Nie je to ideálne, ale je to dobrý krok kupredu. Ďalej, ďalšia dôležitá vec. Naše nevýkonné školiace misie e, e, taktiež poskytujú miestnym zložkám školenie v súvislosti s rodovými otázkami a ľudskými právami. Toto je prispôsobené publiku, e, ktorému takéto inštrukcie sú podávané. E, vyšší e, vojenskí dôstojníci majú potom detailnejšie školenia a samozrejme tí bežní vojaci majú len také povrchové školenia. A taktiež potom dostanú možno nejaké detaľnejšie predpisy e, neskôr. Čo sa týka situácií v teréne, Európska únia momentálne má 7 prebiehajúcich vojenských misií a operácií, 3 e, z nich sú výkonné operácie a zvyšok sú nevýkonné, ako napríklad budovanie kapacit, školenie a reformné Eh, reformy v oblasti bezpečnostného sektora. No a zo zemepisného pohľadu, s výnimkou jednej operácie, všetky sú na africkom kontinente alebo v jeho blízkosti. Vo, vo väčšine prípadov nesieme zabúdať, že vo väčšine prípadov tieto operácie sú obmedzené na ten rozmiestnený personál, ktorý je v teréne. Máme tam eh, mandát ktorý bude čoskoro e, končiť. Avšak máme tam aj e, námorné operácie, napríklad e, pri Líbyskom a Somalskom pobreží a tam máme asi 900 zamestnancov. Avšak v tých vo väčších regiónoch, kde operujeme, e, existuje sexuálne zneužívanie a násilie do rôznej miery a zároveň tam nie je miestna legislatíva, ktorá by chránila ženy, napríklad v Somálsku, kde absolútne žiadny zákon nezakazuje domáce násilie. Ďalším príkladom je Mali, kde napriek tomu, že majú ministra pre ženské otázky, tak stále nemajú e, komplexnú legislatívu, ktorú stále musia vytvoriť v súvislosti s e, násilným proti ženám. V niektorých e, ďalších prípadoch, napríklad v Líbii, je určitá legislatíva, avšak mnohé prípady nie sú nahlásené, pretože je tam v podstate kultúra nepostihnutelnosti páchateľov. No a čo sa týka zemepisných regiónov, tak všetky misie a operácie sa v určitom aspekte zameriavajú na rodové otázky, avšak nie veľmi e, extenzívne. A školiace misie to sú tie, ktoré majú najväčší dopad na miestne komunity, keďže e, tisíce vnútroštátneho bezpečnostného personálu, ktoré prejdú týmto školením zo strany e, e, Európskej únie, dostávajú školenie predovšetkým v oblasti rodových otázok a ľudských práv. Taktiež podporujeme účasť žien e, v národných e, vojenských zložkách. Napríklad máme v Somalsku vojenské kurzy, kde e, stále narastá počet zúčastnených žien a odhaduje sa, že 10 tých ktorí prešli týmto školením, boli ženy. Avšak aké sú výzvy, ktorým čelíme? Chcel by som hovoriť o štyroch konkrétne. Naozaj ten zoznam mohol byť oveľa dlhší, ale sú štyri hlavné. Predovšetkým je to nedostatok eh, genderovej vyváženosti v rámci vojenských operácií a misií, nedostatok eh, operatívnych usmernení, nedostatok eh, ľudských zdrojov a expertízy a taktiež strata korporátnych znalostí, pretože sú tam veľmi krátke intervaly, na ktoré ľudia sú tam pridelení. A je treba E, zaručiť, že budú tieto princípy uplatňované e, e, prierezovým spôsobom. A sú tam naďalej ešte určité nedostatky, ktoré sú vykazované. A toto sa musí týkať vojenského personálu, ktorý je poskytovaný zo strany členských štátov pre naše operácie a misie. Keď sa pozrieme na našich civilných kolegov, napríklad misie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky, tak e, e, je tam 20 25 žien. E, zatiaľ, čo, čo týka vojenských misí v tejto oblasti, tam neoficiálne štatistiky hovoria o tom, že je tam 3 7 žien len. Ďalej, tu neboli žiadni vojenskí veliteľa tejto oblasti ženského pohľavia, zatiaľ čo civilné misie spoločnej bezpečnostnej obrané politiky majú e, dvoch takýchto veliteľov ženského pohľavia a dvoch zástupcov. Taktiež e, hlavný aspekt je, že pokiaľ, by sme, pokiaľ tam máme veľmi málo žien na týchto misiách, sa tým vysielame aj nesprávny signál voči tým miestnym spoločenstvám, ktoré sa snažíme ovplyvniť. No a na základe operatívnych usmernení tak my nemáme ešte žiadne príslušné operatívne usmernia pre poradcov alebo styčné body, ktoré sú rozmestnené na mieste a dúfame po štúdii, ktorá bola zadaná a vykonaná, že čoskoro budú položené základy pre vytvorenie európskych operatívnych usmernení. Čo sa týka nedostatku e, ľudských zdrojov a expertíz, tak musím povedať, že toto nevidíme, nie je to obmedzeno na naše misie, ale taktiež to vidíme aj v rusovskom kontexte, avšak riešime to e, v rámci ESVČ a snažíme sa zistiť, ako by sa dala zlepšiť situácia. E, jeden taký problém, ktorý majú všetky misie, to je e, tá e, dĺžka pobytu, pretože väčšinou je to 4 až 6 mesiacov, to znamená, že e, tie znalosti potom sa občas stratia. Predovšetkým, pretože často ten rodový poradca je v podstate niekto, kto je zároveň aj príslušníkom vojenského štábu. A na záver by som chcel povedať, že máme spoločný dokument 20 členských štátov v súvislosti s e, genderovým mierom a bezpečnosťou v rámci spoločnej obranej a e, bezpečnostnej politiky. Týchto 26 štátov predstavilo dokument, ktorý by mal pomôcť ESVČ, a teda našim štruktúram, si lepšie naplňovať budúcnosť, otázky, o ktorých sa hovorí v tomto dokumente, to bolo lepšia integrácia e, genderové perspektívy do dlhodobého plánovania, taktiež do e, dokumentov a taktiež toho, že genderová expertíza musí byť navýšená na všetkých úrovniach. Tento spoločný dokument taktiež odporúča, že by mala byť e, vykonaná e, základná štúdia, ktorá by vyhodnotila pokrok, ktorý bol, zaznam, ktorý bol zaznamen na základe úsmernení alebo odporúčaní. No a výsledkom Európske oddelenie pre krízový manažment a plánovanie e, zadalo takúto štúdiu, ktorá by lepšie vyhodnotila súčasnú situáciu v súvislosti s integráciou genderových otázok e, v, do našej pol, spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky na všetkých úrovniach, že by sa začalo na politicko-strategické úrovni, išlo by to postupne do na operatívnu úroveň. E, Európsky vojenský štáb ako časť neformálnej pracovnej skupiny pro ľudské práva a genderové otázky spoločne s ďalšími subjektami ESVČ, vrátane civilného plánovania a e, e, kapacít e, chovania CPCC a ďalšími Momentálne oštartovali proces, ktorý by mal viesť k prvým záverom na konci roku 2015. Tento proces bol taktiež podporovaný e, s Švedskou e, akadémiou Folk Bernadotte, ktorá pripravuje školiace workshopy pre e, civilných a vojenských plánovačov v oblasti spoločnej obranej a, a bezpečnostnej politiky. taktiež sa budú sústreďovať na ďalšie otázky vrátane prípravy operatívnych usmernení pre genderových poradcov. Na základe toho spoločného dokumentu 20 členských štátov a pripomenutia 15. výročia schválenia e, uznesenia Rady bezpečnosti OSN. Dúfame, že tento rok uvidíme ďalšie dôležité kroky kupredu a pri implementácii tohto uznesenia 1325 nie len v rovine myšlienok, ale že sa to pretavia do konkrétneho plánovania a predovšetkým do našich krokov v teréne. Na záver by som chcel podať, že tí, ktorí pracujú v oblasti genderových otázok v ESVČ, sú veľmi radi, že e, pani Mara Marinaki bola vymenovaná e, vyššou genderovou poradkyňou pre ESVČ, ktorá teraz bude dohliadať na to, že sa bude presadzovať genderová agenda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kamileri. Urobili ste aj prezentáciu našej ďalšej pozvanej pani Marinaky špecialistka na genderové záležitosti v ESVČ. Ďakujeme, že je tu dnes medzi nami a dávam jej slovo. Nech sa páči. Thank you so much. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemné popoludnie, dámy a páni. Je mi veľkým potešením byť dnes medzi vami pri tejto veľmi relevantnej téme veľmi aktuálne načasovanej. To v, kon- v súvislosti s výročím uznesenia 1325. Je to významný mílnik v histórii žien mieru a bezpečnosti, tak ako je to uznávané, tým, že je to uznávané na najvyššej úrovni zastúpenej e, eh, OSN. V podstate to, že ste sa rozhodli pre dnešný dátum, je veľmi relevantné, pretože e, nebolo to také ľahké prísť dnes ráno z New Yorku práve z podujatia, ktoré sa konalo včera a predvčerom a bola to vynikajúca iniciatíva, ktorú zorganizovalo španielské predsedníctvo Bezpečnostnej rady na mesiac október za prítomnosti premiéra Mariano Rachoj, ktorý predsedal úvodnej diskusii v príležitosti 15. výročia 13.25 a <clears throat> zároveň sa dosiahol nový rekord. 111 ľudí sa pri, prihlásilo do diskusie a vystúpilo v diskusii. Boli to všetko predstaviteľ na vysokej úrovni, hovorili o ženách, mieria bezpečnosti a vystupovali. E, ja som teda vystupovala v mene Európskej únie. Tu by som sa chcela poďakovať kolegovi Stefan Kamilieri, ale vám všetkým, pretože naozaj to je pre mňa prvá príležitosť predstaviť sa v Európskom parlamente vo svojej novej funkcii ako hlavný poradca pre rodovú rovnosť v súvislosti s e, uznesením 1325 už mi bolo potešením úzko spolupracovať s vami všetkými v predchádzajúcej funkcii výkonnej riaditeľky zodpovednej za ľudské práva, rodovú rovnosť medzinárodných organizácií. Takže teraz zaznamenávame stále väčšie celkové uvedomenie si aj v kontexte OSN, ale aj veľmi citlivé reakcie a rýchle odozvy vysoké predstaviteľky a podpredsedničky komisie pani Federiky Mogherini s vytvorením a menovaním e, tejto novej funkcie, menovaním do tejto novej funkcie, ktorá sa má zamerať pre všetky národové otázky aj v súvislosti s uznesením 1325, tým, že je tu mandát na uprednostnenie rodových otázok žien, bezpečnosti a mieru v rámci zahraničnej činnosti OSN a zviditeľniť naše aktivity vo všetkých programoch a zároveň prispieť a pomôcť pri internej koordinácii rodovej, rodových otázok. Takže teším sa na úzku a dobrú spoluprácu, na vaše usmernenie a cenné príspevky Európskeho parlamentu, pretože pre nás je veľmi dôležité zblížiť tie aspekty, ktoré by sa mohli systematicky premietnúť v našich politikách a v našich aktivitách smerom k vonkajšiemu svetu. Odkazy, ktoré Európska únia ako priekopník vo väčšine týchto politík by mala vyjadrovať teší ma aj táto otvorená diskusia a um, s, aj v New Yorku sa hovorí o mnohých veciach, avšak nespomenulo sa tam nielen len to, že tu boli vynikajúce závery, závery o schválení nového uznesenia 26. 442 je to aktualizovaná, ambicioznejšia, revidovaná verzia 1325. Je tam množstvo odporúčaní zameraných do budúcna, ktoré idú oveľa ďalej. Je to v konkrétnych oblastiach, e, o ktorých hovorili vyniehajúci predrečníci, vrátanie zodpovednosti, vrátanie brania na zodpovednosť, zodpovednosti za náležité riešenie prípadov znásilňovania, sexuálneho zneužívania a o tom, že je potrebné e, priviesť pred súd páchateľov tejto činnosti bez ohľadu na ich pôvod. Je to odvážny nový krok, ktorý prijalo medzinárodné spoločenstvo. A sú tu konkrétne úlohy generálneho tajomníka OSN, ktorý má zohrať oveľa významnejšiu zodpovednú úlohu konkrétne chrániť. A generálny tajomník má prísť s obrovským množstvom záväzkov. On osobne sa k ním vyjadril veľmi pozitívne, keď oficiálne uviedol globálnu štúdiu, ktorú vypracovali okrem iných aj Európska únia. Boli tam mnohé vystúpenia z našej strany, ktoré sa premietli do týchto štúdií a všetky boli zohľadnené. Takže v tomto kontexte nové uznesenie 2242 v podstate e, symbolizuje 15. výročie vyzývať štáty OSN a medzinárodné organizácie k tomu, aby venovali konkrétnejšie prostriedky na tému ženy, miera, bezpečnosť a aby riešili aj tieto aspekty v tých nových výzvach, pretože ženy môžu zohrávať pozitívnu úlohu v boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu. Uvedomujeme si veľmi dobre, kvality uznesenia 1325 v tom čase, keď bola schválená v roku 2000. Eh, v oktobri, 31. oktobra, to bolo schválené na Bezpečnostnej rade, bola som tam a naozaj sa venovalo mnoho úsilia preto, aby sa diali konkrétne veci. Veľké úsilie cez politiky, akčné plány, usmernenia, konkrétnu odbornú prípravu až osvetovú kampaň. Čiže naozaj sa spravilo kus práce, ale v každom prípade to v žiadnom prípade nestačí. Predrečníci hovorili veľmi dobre o tých chýbajúcich častiach, čo sa týka uplatňovania v praxi. Veľmi, dôležitá časť ktorá nebola dostatočne spomenutá, súvisí so zastúpením žien na rozhodovacej úrovni o zaradení žien do systému prevencie, riadenia a vyriešenia konfliktov. A práve tu 1325 zlyhala doteraz, alebo zlyhávala doteraz. Všetci si uvedomujeme, že účinný medzinárodný nástroj len natoľko úspešný, do akej miery ho ľudia implementujú. Čiže to nebolo to uznesenie 1325, ktoré zlyhalo, ale chýbajúca politická vôľa, ktorá mala spraviť 1325 skutočný nástroj, ktorý by zakomponoval ženy do rozhodovacích procesov. Bol tu naozaj veľmi málo výnimiek. Výnimky potvrdzujú pravidlo, príklady boli Kolumbia, a Filipíny tam ženy boli zapojené do tohto procesu. Áno, v Sýria je jasným jednoznačným príkladom absolútneho vylúčenia žien. Mali sme stretnutie s nimi v New Yorku počas ministerského stretnutia v septembri a e, stiažovali sa na to, že nikto ich ani len nepočúva a už ani nemôžeme hovoriť o tom, že by ich zapojili do nejakých rokovaní. To je situácia, ktorú treba napraviť a medzinárodné spoločenstvo nesie svoj diel zodpovednosti. OSN musí prijať kroky a Štefan Dimustúra už sa zaviazal, že jednoducho ženy do toho zapojí. Bodka, nebudem k tomu viac hovoriť, pretože doteraz neboli absolútne zapájané. Čiže to bude aspoň aký taký začiatok. Z pohľadu Európskej únie už sme prejavili mnohé záväzky. Nebudem zachádzať do detailov, pretože kolegovia už o tom hovorili. Chcem len naznačiť, že v rámci nášho komplexného prístupu k implementácii uznesení 1325 a 1820 už od roku 2008 predkladáme celú škálu konkrétnych krokov, podporujeme a prehobujeme tieto aktivity a poučame sa z e, ich implementácie. A náš prístup je samozrejme taký, že chceme podporovať a chrániť ľudské práva žien a chceme brániť, e, byť prevenciu tomu, aby sa nestali obeťami konfliktov a snažíme sa zefektívniť budovanie mieru a prevenciu pred konfliktmi. Musíme sa na to ešte viac a ešte konkrétnejšie zamerať v nadchádzajúcich mesiacoch. Konkrétne podporujeme účasť žien pri mediácii a budovaní mieru a samozrejme sme presvedčení o tom, že to je téma, vec, eh, kde sa dá mnohé veci, kde sa dajú mnohé veci zlepšiť Zároveň máme veľmi angažované stanovisko v oblasti misií a operácií krízového manažmentu. Už robíme prípravu akúsi školenie mierových jednotiek OSN na tému, na všetky témy, ktoré súvisia s rodovými otázkami a boli sme požiadaní, pretože ako Európska únia je najlepšie pripravená na to, aby zabezpečovala takúto odbornú prípravu. Čiže robíme to pre všetkých, nie len pre e, tie jednotky udržovania mieru vo svete, ktoré prichádzajú z EÚ, ale aj z ostatných štátov. Robíme to a budeme tam v tom pokračovať, ale zároveň budeme naďalej e, propagovať národné akčné plány na tému žena, ženy, miera, bezpečnosť. Len 48 zo 183 štátov OSN má národné akčné plány na tému ženy, mier a bezpečnosť. Samozrejme sme hrdí, že 20 e, až 22 týchto akčných plánov e, sú v štátoch, ktoré sú členmi EÚ, ale tie počty nestačia. Musíme to zlepšiť nielen na úrovni Európskej únie, ale musíme aj extenzívne oslovovať iných, aby sa pridali a riadili sa našim dobrým príkladom. A čo sa týka rozdielov ktoré sú tu v kontexte implementácie. Sú tu také štyri časti. Prevencia, účasť, ochrana a budovanie mieru. A tu tá preventívna zložka trpí. Tu potrebujeme spraviť oveľa viac. Ja by som chcela na záver povedať taký stručný prehľad. 100 miliónov sme venovali ako konkrétnu finančnú pomoc na tému rodovej rovnosti ženy, dievčatá a posilnenie ich úlohy. Samozrejme, rodové parametre sme zakomponovali do kontextu spolupráce v nástrojoch, ktorí prispievajú k stabilite a mieru. A posledná vec, samozrejme, že budeme pokračovať v spolupráci s OSN, ale mimoriadnú pozornosť a zameranie venujeme občianskej spoločnosti a konkrétne ochrane žien, obhajky ľudských práv pre všetkým v konfliktných krajinách. To je oblasť, kde je naozaj veľké utopenie. Na záver, Poviem ešte toľko, že Európska únia berie svoju úlohu veľmi vážne, že musíme hovoriť v mene miliónov žien a dievčat, ktoré sa nemôžu vyjadriť. Ďakujem pekne. Muchas gracias, señora Marina. Ďakujem pekne pani Marina, Marinaki. Ja 100% zdieľam vaše názory či úvahy pokiaľ ide tiež aj o prítomnosť predsedu vlády Španielska Turecka Mariana Rachoja v Rade bezpečnosti OSN predsedal tomu zhromaždeniu. A tiež by sme tie e, radi povedali, že my v Európskom parlamente žiadame nielen gesta, ale aj činy a tieto činy sa robia tým, že sa realizuje politika a že sa politike poskytuje dostatočne, poskytujú dostatočné finančné prostriedky. Agentúra pre ženy v Španielsku prestala fungovať, pretože nemá dostatok finančných prostriedkov, hoci doteraz vykonala za posledné roky veľký kus práce. Takže je síce pekné vystúpiť na Rade bezpečnosti OSN, ale treba realizovať aj také politiky, aby sa mohli e, robiť kroky, ktoré sú potrebné pre ženy síce posledná, ale nemenej významná rečnička, riaditeľka bruselskej kancelárie OSN organizácie UN Women. Veľmi úzko spolupracujeme s touto agentúrou v celej našej práci a ďakujem jej za jej každodennú prácu v tejto kancelárii a rovnako za jej ducha otvorenosti a spolupráce a ďakujem aj za to, že je tu dnes medzi nami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, za pozvanie a za tie milé slova a taktiež ďalším dvom výborom za to, že ste takúto vhodnú dobu, ako povedala pani Marinaky, že ste takúto vhodnú dobu usporiadali toto zasedanie. No a taktiež sa pogratulovať pani Marinaky, že je novou hlavnou poradkyňou na e, tému rodových otázok a ľudských práv. Tešíme sa na spoluprácu. Na úvod budem citovať nášho výkonného riaditeľa, alebo riaditeľku, ktorá tento týždeň povedala. A ten najmenej e, využívaný nástroj, ktorý máme pre budovanie mieru, je zmysluplné zapojenie žien. Myslím si, si všetci, všetci môžeme súhlasiť. On to treba realizovať. Chcela by som to chcela zasadiť do globálneho kontextu. Všetci viete, čo sa stalo tento týždeň, ale taktiež sme odsúhlasili novú eh, agendu pre udržateľný rozvoj do roku 2030, aby sme vytvorili eh, mierové spoločnosti, ktoré sú prosté násilia a ktoré taktiež e, sú rodovo spravodlivé. No a taktiež ako UN Women sme zorganizovali aj e, akciu, to bolo 27. septembra a taktiež sme vyzvali hlavy štátov a vlád, aby e, vydali vyhlásenie na tému rodovej rovnosti. A viac než 70 hlav štátov sa e, k nám pripojilo a to sa ešte nikdy nestalo. To bolo skutočne poprvýkrát, čo toľko ľudí sa stretlo na takej vysokej úrovni o tejto téme diskutovať. Bol tam aj pán Timmermans, ktorý sa prehlásil za feministu. Taktiež je treba plniť naše záväzky. Hovoríme tieto naše akcie, pretože mnohé záväzky, ktoré tam vydali e, hlavy štátov, sa týkali žien mieru a bezpečnosti. Už sme hovorili o 15. výročí, taktiež je správa generálneho tajomníka, ktorá bola predstavená Rade bezpečnosti. Môžem všetkým len odporúčiť, aby si prečítali tento dokument a aj globálnu štúdiu, o ktorej sa tu dnes párkrát hovorilo. Nazýva sa e, Prevencia konfliktov a e, transformovať spoločnosť smerom e, k mieru a bezpečnosti a e, implementácia uznesenia 1325 a obsahuje odporúčania, ktoré môžu riešiť rôzne problémy. Ešte k tomu vrátim. Taktiež chcem e, pogratulovať, poďakovať e, vám za tieto záväzky a vyhlásenia. Tiež chcem hovoriť o tom, že Európska únia už tento rok e, vydala vyhlásenie ohľadom mierových operácií, ohľadom e, mierotvornej architektúry a taktiež ohľadom žien a bezpečnosti. Takže vo všetkých týchto troch dokumentov otázka pohlaví bola to najdôležitejšou a skutočne potrebujeme programy, ktoré budú presne zacielené na ženy. Globálna štúdia ohľadom implementácie uznesenia Rady bezpečnosti je najkomplexnejšou kompiláciou e, stále e, vo väčšom počte prítomných dôkazov a taktiež hovorí o tom, že ženy prispievajú k budovaniu mieru a ktorý je udržateľný, podporujú e, oživovanie hospodárstva, taktiež zlepšujú našu humanitárnu pomoc a samozrejme môžu pomôcť lepšie bojať proti extrémizmu. To je jeden z hlavných vodov štúdie. A Taktiež dokument hovorí o tom, že vodcovstvo žien taktiež zlepšuje účinnosť humanitárnej pomoci, posilňuje ochranné úsilie našich mierotvorcov a prispieva k uzavretiu mierových rozhovorov a mierových dohôd, taktiež urýchluje hospodárske oživenie po odlotovajúcom konflikte a nie to len retorika, už teraz máme konkrétne vyhodnotenie, máme štatistické údaje na základe akademických výskumov, takže nikto nemôže povedať, že e, nemá tieto informácie k dispozícii. Jedna z otázok, ktorá vyplýva z tejto štúdie a taktiež o tom hovorí správa generálneho tajomníka je, že jeden z najhorších deficitov v rámci našej súčasnej reakcie na otázku žien v rámci bezpečnosti a mieru je e, náš vzťah so ženskými organizáciami, ktoré často sú v poprednej línii pri riešení konfliktov a nemajú k dispozícii potrebné e, prostriedky a zdroje. Takže tu by som chcela oznámiť e, vytvorenie globálneho urychlujúceho akceleračného nástroja, ktorý OSN, ktorý bude dodávať dodatočné prostriedky ženským organizáciám, ktoré potom riešia urgentné humanitárne situácie. Čo sa týka odporúčaní, ktoré vyplývajú z globálnej štúdie, to by som chcela ich pár spomenúť, potrebujeme konzistentnú implementáciu vo všetkých oblastiach, napríklad žiadne mierové rozhovory bez účasti žien, taktiež by sme mali vždy e, tam zahrnúť stimuly pre účasť žien a ženy by nikdy nemali byť odsudené len do úlohy pozorovateľa. Taktiež e, e, schválenie 15-percentného cieľa a taktiež teda v rámci rozpočtov na mierotvorné operácie taktiež e, zmeniť e, procesy, procedúry Rady bezpečnosti, vytvoriť neformálnu skupinu pre e, ženy v oblasti tvorby mieru a bezpečnosti. Sankcie a stimuly vrátane ceny pre členské štáty, ktorým sa podarí navýšiť počet ženských mierotvorcov. Čo sa týka zodpovednosti, tam E, chceme vyslať špeciálnych vyslancov, ktorí budú podporovať účasť e, žien a taktiež chceme balíček opatrení, ktoré budú riešiť lepšie sexuálne vykoristovanie a zneužívanie, vrátanie pozostavenia platieb k krajinám, ktoré potom budú obvinené zo strany mierotvorných zložiek. A taktiež chceme mať e, rýchly e, vyšetrovací tým, ktorý bude ohlásené prípade riešiť. Vidím, že už je 5 hodín, takže tu prestanem a nebudem už hovoriť o uznesení. Môžem všetkým len odporúčiť, aby si ho prečítal, aby sa pozrel na konkrétne odporúčania, ktoré vyplývajú aj zo záverov. Ďakujem. Ďakujem. A keďže ďalšie dve predsedničky odišli z miestnosti, pretože potrebovali stihnúť lietadlo, tak mi umožnite, prosím, dopredsedať zvyšku dnešného zasadania. Rada by som teraz udelila slovo e, poslancom. A chcem poďakovať obom veľvyslankyniam za ich príspevky, aj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 toto vypočutie, to je veľmi relevantná téma. Nasilia na ženách a znásilňovania, ktoré sa stalo vojnovou zbraňou. Som smutná a dojatá tým, že v podstate sa vôbec nespomína situácia žien, ktoré v Sýrii zostali úplne sami. Hovoríme o rôznych stretnutiach, o akciách, ale zabudáme na niečo, čo je veľmi relevantné. Pokiaľ hovoríme, že dochádza k znásilneniam žien a detí v Sýrii, tak potrebujeme urgentne reagovať. OSN a Európska únia musia urgentne reagovať. Musíme taktiež navýšiť počet misií, pretože e, toto naše rozprávanie nepomôže, pokiaľ nezaujmeme jasné stanovisko a pokiaľ nenazeme veci právým menom, tak kto bude za týchto ľudí tam bojovať? Môžeme zorganizovať ďalšie vypočúňa a potom eš- po ňom ešte ďalšie, ale to nič nezmení. Takže to je hrozný problém. Takže hovorí sa, že znasilnené ženy by mali mať právo na potrat, ale je toto vaše riešenie situácie? Akýko, akékoľvek potrat? To je tragické rozhodnutie, predovšetkým pre tú ženu, ktorej sa to týka. A taktiež príde o život nenarodené dieťa a matka trpí. A potrat môže byť e, vhodným riešením, hovorím to ironicky, pre tých, ktorí sú okolo tej ženy, ale nikdy nie pre tú ženu. A ja si myslím, že by OSN mali do terénu poslať viac ľudí a viac finančnej pomoci pre tieto ženy, ktoré sa nachádzajú v tejto hroznej situácii. Toto by sa predovšetkým malo financovať. A verím, že OSN a EU by mali podporovať demokratické procesy v týchto dotknutých krajinách. Mala by tam byť väčšia miera humanitárnej pomoci. Nesnažme sa presunúť. Povedali mi, že, že hovoríte príliš dlho, rečnička bola prerušená. Ale ospravedlňuje sa rečníčka. Ďakujem za túto poznámku. Je to pravda, hovorím naozaj veľmi emotívne a možno rýchlo. Mám srdce skutočne na dlani, ale vaše vyhodnotenie je spravodlivé a tiež veľmi významné pre tento problém, ale opakujem. Ale keď len budeme stále organizovať verejné vypočutia, stretnutia e, o týchto traumatických veciach, nevyriešime konkrétne problémy znásilnených žien a nešťastných detí v Sýrii. Bohužiaľ, hromadné znásilňovanie, e, násilie e, tiež na hromadnej úrovni e, za posledné obdobie sa znásobili. Ide o dramatické situácie a ja si myslím, že OSN by malo zvýšiť počet mierových operácií a misií hlavne v tých krajinách, kde sa používa hromadné znásilňovanie ako vojnová zbraň. A financie sú dôležité predovšetkým pre tieto ženy, ktoré boli takýmto traumatickým a tragickým spôsobom postihnuté, potrebujú humanitárnu pomoc. A nesúhlasím s tým, čo povedala jedna kolegyňa a odišla, keď a, mm, že znásilnené ženy majú mať právo na prístup k prerušeniu tehotenstva, ale podľa mňa prerušenie tehotenstva či potrebné nie je riešením tejto tragickej situácie. E, e, za prerušením e, tehotenstva je vždy tragická situácia, je tam vždy smrť a je tam smrť nenarodeného dieťaťa. A mali by sme ísť cestou, áno, že ženy by mali byť veľvyslankyňami mieru, ale to sa môže urobiť len vďaka vzdelávaniu, výchove, demokratizácii v týchto krajinách. Ďakujem. Pani Besera, nech sa páči. Gracias, presidenta. Voy a ser... Ďakujem, pani predsednička, veľmi stručne, pretože viem, že nemáme veľa času. Chcela by som poďakovať za vyhlásenia, za stanoviska aj za rozhodné slova rečníček, rečníčok a je skutočne privilégiom môcť spolupracovať s takýmito organizáciami v našom výbore. Mám len tri body. Som rada, že pani Schumacher to spomenula revíziu rezolúcie eh, a tiež pre program 2000 2030, akýkoľvek program revízia, ktorý urobíme, náš prístup musí byť e, ten prístup toho rozvojového programu 2030, tie jasné ciele číslo 5 a 16, e, genderová rovnosť e, ako prierezový prístup a revízia uznesenia 1325 o ženách a nový prístup k číslu 1422 e, musia vychádzať z toho, akým spôsobom chceme splniť ciele udržateľného rozvoja, pokiaľ ide o sexuálne násilie. To sú veľmi špecifické aspekty, kde sa treba vyjadriť a konať. Nemôžeme privierať oči nad tým, že znásilňovanie je skutočne e, fakt, ktorý existuje, nesmieme pred ním zatvárať oči, e, je výsledkom diskriminácie a je prináša permanentné poškodenie ženám a detím a prináša aj ďalšie obete a to sú deti, ktoré sú výsledkom tohto násilia. Zraniteľnosť týchto žien sa zvyšuje aj tým, že nemajú dostatočnú pomoc ani zdravotníckú pomoc v oblasti sexuálnej a zdravotníckej a reproduktívnej. A s revíziou nového uznesenia by sme mali sa snažiť o to, že všetko to, čo sa nesplnilo predchádzajúcim uznesením, tak by sme mali urobiť teraz. Pani predsednička poprosila rečničku pre nové tiež, aby hovorila pomalšie a ukončila. Mali by sme dávať viacej fondov na ochranu a aký pokrok môžeme dosiahnuť v humanitárnej a ľudskoprávnej legislatíve Prerušenie tehotenstva nie je vôbec riešením, to nie je právo samo o sebe, ale má znamenať možnosť prekonať situáciu e, pre tie ženy, ktoré zažili e, takúto traumatickú situáciu. Humanitárna odpoveď EÚ a pôsobenie a zabezpečí to, aby ženy v konfliktoch mali dostatočnú pomoc, tak hovorili pán komisár aj pani Mogherini. Zabezpečiť, že žena či dievča, ktoré boli znásilnené a ktoré sú tehotné, aby mali dostatok informácií a prístup k zdravotníckým reproduktívnym službám, aby sa táto žena mohla rozhodnúť, aby ďalej netrpela. To nemáme, teda to neznamená, že by sme to obmedzili len na potrat, že by tento potrat bol povinný, ale aby mala možnosť si vybrať, že takýmto spôsobom chce skončiť so svojim utrpením. Vo výbore nezabúdame na e, aplikáciu istambulského dohovoru. Je to ďalší legálne záväzný nástroj, ktorý sa môže aplikovať na situáciu žien vo vojnových konfliktoch. Rečnička je prerušovaná, aby ukončila. Budeme žiadať podpis a ratifikáciu tohto dohovoru všetkými členskými štátmi a aby EÚ podpísala a ratifikovala, aby sa tento dohovor aplikoval e, vo svojej celistvosti. Ob... Ďakujem, takže bávam sa, že už nám vypršal čas, takže chcem len na záver dodať o pár viet. 15 rokov je platnosti uznesenie Rady bezpečnosti 1325. No a za tých 15 rokov sme zaviedli mnohé právne akty. Napríklad pozrieme sa na znásilnenie žien a mladých dievčat. Teraz je uznané ako vojnový zločin. A pokiaľ sa zhodneme, určite sa zhodneme na tom, že ozbrojený konflikt je absolútne ničivý pre rodiny, pre ženy, dievčatá, starších ľudí, pre všetkých. A potom je hlavné chytiť páchateľa, postaviť pre spravodlivosť a zastaviť tieto vojnové zločiny čo najrychlejšie a vyvinúť maximálne úsilie. Pán Kamilieri, vy ste skvelo, máte skvelé skúsenosti s Atalantou, s tou operáciou a skutočne veľkým vašim úspechom bolo, že ste tam e, chytali pirátov, pachateľov pirátskych zločinov a stavali ste ich pred súd. A to potom odrádzalo pirátov v africkom rohu. A je treba hovoriť o metódach v podstate e, eliminácie beztrestnosti. Je treba páchateľov postaviť pred súd a je treba navýšiť mierotvorné úsilie. A tu chcem povedať tomu, čo povedala kolega Jadviga Višnevska. A sústredovať sa iba na právo na potrat, to nič nerieši. Môže to len dodatočne zvýšiť utrpenie tým obetiam. Problém je to, že je treba tam rozmiestniť naše mirotvorné misie a bohužiaľ v rámci systému OSN a EU už boli aj negatívne príklady, napríklad eh, v Stredoafrickej republike sexuálneho násilia zo strany e, príslušníkov misie. Takže toto je problém. Je treba navýšiť naše úsilie a tu skutočne vítam vašu prácu, pán Kamilieri, ktorý chcete zaručiť, že naše úsilie je riadne vykonávané. Toto bolo na závere zasadnutia. Ďakujem.